tento bod dnešného programu a dostávame sa k ďalšiemu vyhlásenie komisie o označení pôvodu a doslova dostáva pani komisárka. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že mám príležitosť pred vami dnes na plenárnom zasadnutí prehovoriť k návrhu nariadenia o označenie pôvodu. A toto je návrh, ktorý si poslanci pamätajú a, no a parlament ho podporoval už od prijatia na kolegiu komisárov v decembri roku 2005. Ja osobne si pamätám uznesenie zo 6. júla 2006 a písomnú deklaráciu z 3. septembra 2007. Ja som minulý mesiac mohla hovoriť o tejto otázke so skupinou poslancov Európskeho parlamentu, ktorí mi zdôrazňovali potrebu e, rýchleho postupu pri príjmaní tohto nariadenia. Ja myslím, že všetci súhlasíte, e, že je veľmi dôležité pre obchodnú politiku e, nie len posilňovať možnosti, ktoré ponúkajú voľný, ponúka voľný trh, ale aj možnosti, ktoré vytvára globalizácia nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre malé a stredné podniky. Označenie pôvodu, by malo preto byť hodnotené a vnímané v tomto duchu. V uznesení z roku 2007 ste zdôraznili právo európskych spotrebiteľov na jasné a okamžité informácie o svojich nákupoch. No a toto nariadenie presne toto robí. Umožňuje európskym spotrebiteľom uvedomovať si a vedieť, z akej krajiny pochádza produkt, ktorý si kúpili. A Komisia navrhuje pravidlá pre označovanie pôvodu a aj dovoze výrobkov z tretich krajín. Samozrejme, sústredíme sa na tie najzaujímavejšie, najpodstatnejšie produkty. Označenie pôvodu súhlasí s pravidlami VTO a existuje všade na svete dovoz do USA, Kanady, z Japonska a USA a musia byť označené pôvodom. A väčšina produktov, ktoré si kupujete v obchodoch Európskej únie, už teraz sú, majú označený pôvod, tak ako si to vyžaduje väčšina právnych systémov. To samozrejme znamená pre väčšinu podnikov e, označovať produkty vyvážené do EÚ a to nebude prinašať žiadne ďalšie náklady. Od roku 2006 sa diskutuje na rade na to, aby sme dosiahli dohodu o návrhu komisie. Mnohé členské štáty sú presvedčené, e, nie sú stále presvedčené, obávajú sa byrokracie administratívnych a finančných nákladov s tým spojených. My sme zohľadnili tie obavy a nedávno sme navrhli konkrétne opatrenia, ktoré a tieto problémy riešia. Nie je to nový formálny návrh, je to snaha nájsť nejaký spoločný základ a dospieť k kompromisu. A dokument komisie bol prerokovaný vo výbore 133 23. oktobra tohto roku. Komisia poprvé požiadala členské štáty, aby zvážili možnosť zúženia pokrytia alebo tej škály výrobkov, aby sa tam boli zahrnuté len výrobky pre konečných spotrebiteľov aby tam neboli už nejaké polotovary, ktorý, ktoré spotrebiteľa až tak nezaujímajú. Komisia teraz navrhuje zaradiť tam len tie výrobky, a ktorý, ktoré spotrebitelia kupujú v malom obchodnom, obchodnom styku. Nož, hm. zmena systému by bola podmienená vyhodnotením dopadov. Môže to tiež eh, naznačiť, ako môžeme zmeniť rozsah pôsobnosti nariadenia na produkty. Eh, členské štáty sa zaujímali o naše dokumenty, o náš návrh. Niektoré členské štáty už z princípu však mali protichodné stanovisko. Avšak um, budú ďalej skúmať náš návrh v najbližších týždňoch a na úrovni expertných uh, stretnutí a výboru 133 budú prebiehať ďalšie práce a ja dúfam, že to umožní uh, cestu ku kompromisnému riešeniu. Ako všetci poslanci vedia, tak článok 207 uh, Lisabonskej zmluvy dáva väčšie právomoci parlamentu v oblasti obchodnej politiky. No a návrh tohto nariadenia možno bude jeden z prvých, ktorý sa objaví na stoloch poslancov. No a preto vás budem informovať podrobne v ďalších, v ďalších kolách našich diskusí. Ďakujem pekne, pani, pani komisárka. No a, a teraz, o teraz musíte dodržiavať rečnícky čas, pretože budeme pokračovať ešte aj po polnoci, takže e, žiadam vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas. A teraz pani Muscardini na dve minúty. Vážený pán predseda, my máme problémy v tomto čase už trochu problémy, ale napriek tomu si chceme túto rozpravu vypočuť a radi by sme sa dopočuli konkrétne odpovede. Ako už povedala pani komisárka už dlhé roky, e, je tomu tak, že naši veľkí partnery majú e, svoje výrobky označené krajinou pôvodu a EU od roku 2005 s podporou e, rôznych spolkov spotrebiteľov Mm, nenašla zatiaľ cestu k spoločnému riešeniu a preto by sa mal zapojiť aj parlament. Nemáme vlastne žiadnu úpravu spoločného pôvodu a je to nevýhoda pre spotrebiteľov a bráni e, súťaži, e, hospodárskej súťaži. Pýtame sa pani komisárky, ako e, to teda e, vyzerá? Dopracovali ste sa už aspoň ku konsenzu medzi e, časťou členských štátov, alebo ešte treba ďalej uvažovať v parlamente v rámci spolurozhodovania, aké záruky máme v tomto smere a na záver, pani komisárka, by som sa vám rada poďakovala za to, že sa e, veľmi rozhodne venujete tejto problematike aj naďalej podporujete e, to, že dostaneme odpoveď e, na moju otázku z 5. novembra kde sa pýtam, či komisia aj naďalej podporuje návrh z 5. novembra 2005. Ďakujem pani Muscardini. A teraz má slovo na dve minúty pán Susta. Pán predseda, čo sa týka tejto problematiky v tejto neskorej nočnej hodine, nespomeniem všetky všetky dôvody, ktoré viedli náš parlament požiadať pani komisárku o vyjadrenie v tejto veci. Spolu s pani Muscardini sme podpísali v 2006 uh, uh, uznesenie, kde sme dali mandát pánovi komisárovi, aby sa venoval tejto téme. Medzičasom sa teda článok podľa eh, člán, eh, výbor podľa článku 113 zaoberá touto problematikou, pričom treba poznamenať, že niektoré členské štáty eh, sa dotazali aj britskej vlády o tejto problematike. Musíme podporiť náš priemysel, aby bol medzinárodne konkurencie e, schopný. Chceme sa sústrediť na tému bezpečnosti životného e, prostredia a na transparentnosť na troch, pretože túto postrádame. Ide tu o e, spor medzi štátmi, ako sú Japonsko, India, Brazília, Kanada, v časoch ťažkej hospodárskej situácie nám predsa musí ísť o to, aby sme podporili vlastný priemysel. Parlament preto podporuje iniciatívu komisie a chceme sa postarať o to, aby eh, aj po obsahovej stránke sme ju podporili a aby eh, sme postupovali v súlade s novou Lisabonskou e, zmluvou. Ďakujem. Na minútu má slovo pán Rinaldi. Vážená pani komisárka, milí kolegovia, môžem podporiť slova mojich predrečníkov, najmä otázky pani Muscardini Máme tu dočinenia s akýmsi e, Big Bangom. Nevieme, čo bolo predtým. E, mohol by som e, nadšene pripravovať taliatele a pizzu, ale máme tu ešte ten Big Bang a nevieme, čo bolo predtým a to musíme vedieť. Jednoducho spotrebiteľ nemá žiadny prehľad o pôvode tovarov v momentálnej situácii. A nám záleží na e, slobode voľného obchodu, ale je potrebné postarať sa aj o transparentnosť produktov. Je to aj problém ochrany spotrebiteľa. My trváme na návrhu z 2006 a podporujem to, čo povedala kolegyňa Muscardini. Ďakujem za zelených. E, pán Šliter, minúta. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj komisii a komisárke za návrh. E, komisia pána Barasa sa často neodvažovala e, vyzvať k niečomu radu. Žadan Smith skonštatoval, že hospodárstvo nemôže fungovať, ak E, spotrebitelia nemajú k dispozícii informácie a na ich základe môžu prijať rozhodnutie. Je potrebné, aby sme mali označenie pôvodu na výrobkoch. Nemali by existovať žiadne výnimky pre krajiny, ktoré sú e, v rámci dohôd o voľnom obchode rovnaké podmienky pre všetkých. Hovorí sa tu o veľkých nákladoch, ale veľká, um, veľká väčšina produktov sa už aj dnes označuje, takže nemôže to byť spojené až s takými zvýšenými nákladmi. Už sme to videli aj pri iných označovaniach. Nie je to až taká drahá záležitosť. Väčšinou ide o výrobky, ktoré sa falšujú, takže tento zoznam by mal byť rozšírený o mnohé dôležité produkty. Ďakujem, pán Šliter, za QNGL pán Scholz. Hm. Uh, uh Pani komisárka, moja skupina GUE NGL si myslí, že označovanie produktov z tretich štátov je veľmi nutné opatrenie. V globalizovanom svete musíme zabezpečiť spotrebiteľovi možnosť, aby vedel, čo si kupuje a odkiaľ tovar pochádza. My si myslíme, že táto je oblasť, kde občania aj spotrebitelia môžu pochopiť, čo vlastne je Európa, akým spôsobom môže upravovať obchod. Súhlasím s kolegami v tom, že by sme sa mali vrátiť e, k prístupu z roku 2005 a to je iba to minimum, ktoré musíme zabezpečiť európskym občanom a spotrebiteľom a pomohlo by to takisto aj malým a stredným podnikom v Európe. Vyzývame Radu a komisiu, aby rýchlo predložili návrh Európskemu parlamentu. Ale je to takisto aj otázka koherentného prístupu k politike. Medzinárodný obchod môže prispieť aj k medzinárodnému mieru. Ďakujem. por dos minutos la señora Comi. Ďakujem teraz pani Komi na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. My patríme k hospodárskému systému, ktorý pozná dobré meno produktu a závisí od produkčného systému čas, aby sme zachovali časť výroby v Európe, musíme poskytovať spotrebiteľom kvalitné, dobré produkty. V našom záujme musíme dať spotrebiteľovi možnosť, aby presne vedel, čo bolo kde vyrobené, odkiaľ pochádza tovar. Aby sme dosiahli tento cieľ, potrebujeme jednu jednoduchú vec transparentnosť Pojem transparentnosti je základom systému označovania. Toto prijal parlament už v roku 2005, tento koncept a na najdôležitejších trhoch je to už bežnou vecou. Existujú veľké štáty USA, Mexiko alebo Čína, ktoré majú takéto systémy. Súčasná, súčasný návrh ešte čaká na súhlas niektorých členských štátov. Situácia je taká, že niektoré produkty pochádzajú z tretich štátov, napríklad z Číny. Čiže miesto výroby je niekde mimo EÚ, ale spotrebiteľ musí mať túto transparentnosť a Takisto potrebu transparentnosti nemôžeme chápať ako nadmerný protekcionizmus. Takisto nie je pravdou, že označovanie povedie k zvýšeným nákladom e, pre priemysel, pre spotrebiteľa je ťažké na globalizovanom trhu sa orientovať a preto by sme mali podporovať produkty, ktoré sú čo najlepšie a preto ta, tento návrh je veľmi dôležitý krok pre všetky členské štáty. Ďakujem a teraz pán Arif na dve minúty. Pán predsedajúci, pani komisárka, kolegovia, toto nie je prvá rozpráva o označovaní pôvodu a chcem ale zopakovať, že toto je systém európskej legislatívy na, o označení Made in v roku 2005 aj v roku 2007 uznesením sa e, parlament vyjadril e, k tejto téme. Takýto text e, naozaj predstavuje veľký pokrok nie len pre spotrebiteľa, európskeho spotrebiteľa, ale aj pre priemysel. Označenie krajiny pôvodu bude dobré, pretože spotrebiteľ sa bude môcť informovať o vlastnostiach tovaru, ktorý si kupuje. Existujú napríklad e, také sektory ako odevy alebo potraviny, ktoré sú citlivými e, sektormi a takisto musíme v týchto sektoroch zabezpečiť zamestnania v Európe, aby nezanikli. Pani komisárka, nástojím na tom, že tento návrh musí ostať ambiciózny, musí ho podporiť väčšina členských štátov a nemôže to poškodiť náš záverečný cieľ nemôžeme E, súhlasiť s tým, že označenie sa e, bude týkať iba hotových výrobkov, lebo sa môže stať, že sa iba komponenty e, výrobku tra transportujú do Európy a zostavia sa v Európe. To nemôžeme prijať. Ide aj o to, aby sme tieto pravidlá čo najviac zjednodušili a aby boli efektívne a musíme takisto e, zabezpečiť, aby sa to týkalo aj Stredomoria a obchodu s juhom. E, výbor pre medzinárodný obchod e, bude mať viac právomocí s Lisabonskou zmluvou. Chceme sledovať rozpravu o tejto, tomto dôležitom legislatívnom akte aj s komisiou. Ďakujem. Kolegovia, tento pojem made in to nie je iba otázkou označovania, musí to byť silný koncept pokročilých eh, pravidiel, musíme ním ochraňovať aj životné prostredie a práva zamestnancov. Čiže je to taký zodpovedný prístup. Máme tu globalizáciu a musíme dbať na e, práva e, zamestnancov. Piráctvo a kopírovanie e, sa týka dnes najrôznejších sektorov, či už farmaceutický priemysel, automobilový a tak ďalej. A týmto sa ohrozujú práva spotrebiteľov a takisto dôsledkom toho miznú desiatky tisíc pracovných miest a preto my musíme umožniť spotrebiteľovi, aby mal e, voľbu, aby si mohol, e, mohol mať možnosť informovaného výboru, výberu a v konečnom dôsledku musíme takisto e, chrániť priemyselné pracovné miesta na európskom území. Ďakujem pekne teraz pán Fielner na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Protekcionisti len zriedka, kedy priznajú, že ich návrhy sú protekcionistické. Oni sa schovajú za iné slova, no a označenie pôvodu je dobrým príkladom toho. V júni 2006 som bol v parlamente a už sme hovorili o tomto návrhu. Odsudili sme ho a vtedy sa tento návrh stratil v kontajneri, kam aj patrí. Ale potom prišla dohoda s Koreou a opätovne je tento návrh na stole. A to nie je dôstojný postup. Stále sú tam tie problematické veci. Tri roky potom, čo sme ich chceli zrušiť. No stále sa tvrdí, že spotrebitelia to chcú, pričom sa ani nevedú konzultácie. Vôbec sa nehovorí o tom, že keď sa niekto pýta, tak 96% kraj, 96% odpovedí je z Talianska. No a potom nie, by si niekto ľahko domýval, že každý podnik to bude musieť urobiť, ale to vôbec tak nie je. E, predpokladajú sa príslušné informácie o označení pôvodu, avšak e, to neprispieva k ochrane spotrebiteľov. A tretí mýtus spočíva v tom, že tým sa zvyšuje konkurencieschopnosť Európy, čo je však absolútny nezmysel, len otvorený trh a, a dobré podnikateľské spotre, potrebie prostredie pomáha, pomáha spoločnostiam. Nemôžeme sa správať protekcionisticky musíme mať rovnaké pravidlá pre všetkých. A máme takú modnú predstavu o označení Made in a bolo by zvláštne, keby sa to na rozdiel od zbytku sveta zavádzalo. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme ku KHTI na jednu minútu, najskôr pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda. My už máme označenie krajín pôvodu na potravinárskych produktoch v mojich prípadoch a na iných produktoch tiež, takže nie je to nové. Ale problém je, že niektoré označenia nie sú na potravinách presné, takže čokoľvek urobíme, musíme to najskôr musíme preveriť pravdivosť toho označenia, aby spotrebitelia dostali informácie, ktoré hľadajú. No, špecifická otázka zavolal mi výrobca a spýtal sa ma, či komisia, rada a parlament zvažujú aj označenie made in, vyrobené v EÚ, tak aby sa výrobky týmto označovali. Áno, možno by mi to pani komisárka mohla zodpovedať. A teraz na jednu minútu pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Toto je veľmi komplexná, kontroverzná otázka. Spotrebuje to mnohé otázky, hlavne v polnohospodárstve v Írsku, kde sa hovorí vždy o problémoch nepresného označovania, tak ako povedal pani McGuinness. Že zdá sa, že produkty sa do Írska dajú dovážať, dajú sa spracovať, a dajú sa predávať ako produkty jedského pôvodu a to je zavádzanie spotrebiteľov a ja si myslím, že každý má právo vedieť, aká je krajina pôvodu a nie krajina spracovania produktov a tá, tento postup treba zrušiť a treba zaviesť označovanie, aby sme vedeli, z akej krajiny ten produkt pochádza. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz na jednu minútu pán Silvestris. Pani komisárka, jasnosť, jasnosť, jasnosť, len toľko k tomu poviem. Ak máme normy stanoviť pre dnešný trh na ochranu spotrebiteľov, to je jedna vec, ale trh e, môže fungovať len prostredníctvom jasných predpisov a spotrebiteľ musí mať E, slobodu voľby. V štátnej televízii, e, keď vidím otázky novinárov, e, ktorí sa zaoberajú vo vzdialených krajinách rôznymi technikami a ukazujú, aké jedovaté produkty alebo znečistené produkty kvóty sa používajú, potom musím povedať, že predsa spotrebitelia musia mať možnosť nerozhodnúť sa pre tieto produkty tým, že budú vedieť, odkiaľ pochádzajú. Takže toto musíme e, rozhodne sledovať ako dôležitý cieľ. Je potrebné postarať sa o to, aby boli e, veľmi skoro e, prijaté primerané normy, aby spotrebiteľ mohol rozhodovať jasne. Ďakujem, pán Silvestris, pani komisárka. Pán predsedajúci, ďakujem vám, ďakujem aj všetkým, ktorí prispeli do tejto dôležitej rozpravy. Začnem s pani Muscardini. Hovorila o tom, že sa to už naťahuje určitý čas táto záležitosť. Ja by som povedala, že počas môjho obdobia ako komisárka som sa vždy snažila a budem sa snažiť rozprávať sa s členskými štátmi o tejto otázke. Vždy reagujem, keď je nejaká dôležitá otázka, ale niektorí iní poslanci povedali takisto, že realita politického života je taká, že každý návrh musím pretlačiť cez radu a ak nejaký návrh nemá dostatočnú väčšinu, musím opäť popremýšľať, nad tým, čo urobiť, aby ten návrh nezlyhal, ako ho presadiť. Zdá sa mi, že my máme teraz príležitosť e, ešte lepšie prepracovať to, čo navrhujeme. Mali by sme to ešte raz podporiť, túto vec. Najmä preto, že teraz komisia už sa blíži ku koncu svojho obdobia a preto musíme premýšľať ešte nad tým, čo sme nedokončili. Nechcem dávať žiadne konkrétne časové údaje, nemôžem sa k tomu vyjadrovať, pretože som v rukách rady, ale chcem vyjadriť svoj záväzok a svoje odhodlanie pokračovať v tejto práci. Viacero poslancov a poslankyň sa vyjadrilo, k otázke spotrebiteľov a príležitosti získať viac transparentnosti, poskytnúť spotrebiteľom viac prehľadnosti. Myslím, že niekto citoval Adama Smitha. Je veľmi dôležité, aby vo svete existoval eh, slobodný obchod a takisto je dôležité, aby existovali možnosti slobodnej voľby a ja s tým súhlasím. Ja si myslím, že títo poslanci presne poukázali na jadro veci. Toto nie je o protekcionizme. Deje sa to na celom svete. Väčšina štátov, z ktorých e, nakupujeme produkty, už poznáte. Ja ako spotrebiteľ môžem takisto povedať, že pre mňa je dôležité, kde je výrobok vyrobený. Myslím si, že pre mnohých spotrebiteľov je táto vec dôležitá. Je to pre nich pardon, je to pre nás príležitosť uh, slúbiť tú transparentnosť. Nemali by sme mať predtým strach, pretože potom by to znamenalo, že máme strach pred uh, voľným obchodom a pred transparentnosťou a otvorenosťou. Bola tu špecifická otázka rozšíreného zoznamu. E, chcem povedať, že to nie je konečný zoznam. My sme predložili zoznam, ktorý je podľa nás realistický a sme schopní o ňom ďalej diskutovať. A teraz otázka, či sme dostatočne ambiciozni jeden kolega povedal, že by sme nemali návrh oslabovať. Ja sa o to nesnažím. Ja sa snažím byť iba realistom. Ak v konečnom dôsledku budeme mať v rukách návrh, ktorý nemôžeme pretlačiť cez radu, tak potom ja znova sa budem musieť, musieť vrátiť k tomu návrhu a zohľadniť legitímne námietky a možno vytvoriť taký užší model, ktorý by sa potom zasa neskôr mohol rozšíriť. Pretože samozrejme skúmame otázku Euromedu, pretože to je súčasťou súčasnej rozpravy. A takisto zohľadňujem aj pripomienky o ochrane pracovných miest. Nemali by sme tu zamieňať protekcionizmu za ochranu priemyslu a ochranu zamestnanosti. Pán Fielner, musím teraz na vás reagovať, pretože vy ste hovorili, že toto nie je vhodný spôsob konania. Neviem presne, ako poslanci popisujú nevhodné správanie, ale chcem vás uistiť o tom, že ja sa nechcem takto správať. Toto nie je o prepojeniach, ja som sa rozprávala s členskými štátmi o všetkých aspektoch obchodu a ja sa snažím pomáhať malým podnikom v Európe, pretože tie sa tie naozaj chcú nové príležitosti, pretože tretina z nich chce obchodovať aj za hranicami EÚ. Sú tu ešte určité veci, ktoré sme nedoriešili také e, zvyšky, ktoré nám ostávajú. A ja si myslím, že práve tu máme príležitosť zahrnúť tieto veci späť. Ide samozrejme aj o rovnaké podmienky pre všetkých, pre transparentnosť, pre spotrebiteľov a pre prehľadnosť. Ja dúfam, že parlament sa o tieto veci takisto bude zasadzovať a bude na nich ďalej pracovať tak aby náš návrh bol v konečnom dôsledku veľmi pozitívny. No a na záver bola tu špecifická otázka označenie vyrobené v EÚ. Rozprávame sa o tom s priemyslom, ale nie je tu zatiaľ veľká podpora. Obávajú sa zástupcovia priemyslu, že to bude príliš drahé. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Tým uzavrieme aj tento bod. No a ďalšie zasadnutie alebo zasadnutie bude pokračovať zajtra o 9.00 do 13.00.